Zabudol som sa včera podpísať. Chcel by som byť zaregistrovaný v zápisnici ako prítomný, len som sa zabudol podpísať. Bol som na zasadnutí skupiny aj na iných miestach v parlamente. Prosím, eh, dajte to zo zápisnice, aby nevznikol dojem, že som lenivý. Ďakujeme pekne, pán Šliter, zaznamenáme to. Madame de Kaiser, vous avez demandé... Pani de Kaiser, nech sa páči. Ďakujeme. Snažím sa dostať k mikrofónu. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela by som vás požiadať, keďže v tejto miniplanárke nie sú nalihavé otázky, chcela by som eh, vám pripomenúť, eh, aby predseda parlamentu vyzval indické orgány, aby zabránili poprave pána Baluana Zinka, ktorý, ktorému čeli hrozba popravy 31. marca. Je to veľmi naliehavá vec. Bojujeme proti trestu smrti a v tomto prípade myslím, že musíme naliehavo zakročiť. Teda prosím, požiadajte predsedu parlamentu v mojom mene, aby oslovil indické orgány v tomto zmysle. Ďakujeme pekne, pani de Kaiser. Posunieme túto správu predsedovi parlamentu. Pán nech sa páči. Monsieur Serkas, pardon. Pán Serkas, pardon. Ďakujem. Ja som chcel uviezť do zápisnice. Chcem, aby sa uviedli imena 23 poslancov, socialistických poslancov zo Španielska, ktorí sa zúčastnia tohto hlasovania o globalizačnom fonde. Chceme prejaviť solidaritu španielským pracovníkom, ktorí sú v nejakej situácii, pretože španielská reforma pracovného trhu oslabuje kolektívne vyjednávanie a sociálny dialog a je to proti Európskej charte o základných právach a európskych sociálnych právach. Teda chceme prejaviť solidaritu s našimi pracovníkmi. Ďakujeme pekne, pán Berman. Pani predsednička, ďakujem. Dobrý deň. Chcel by som využiť túto príležitosť a požiadať, e, aby sme odsúdili puč, ktorý prebieha v Mali a aby sme požiadali o nastolenie ústavného poriadku v tejto krajine a taktiež, aby sme ocenili demokratické voľby, ktoré prebehli v Senegale a ocenili voľbu nového prezidenta Makisala. Takže prejdeme k hlasovaniu budeme hlasovať o správe Moreira o medzinárodnej skupine pre kaučuk. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k